Ladies and gentlemen. Dámy a páni, milí kolegovia, chcel by som otvoriť popoludnejšie rokovanie našho výboru pre zahraničné záležitosti. Máme tu veľa návštevníkov, veľký záujem o našich hostí a pre mňa je to veľká česť, že v mene našeho výboru môžem privítať medzi nami predsedničku vlády Srbska pani Anu Brnabič. Milá Anna, vítaj, dobrý deň, dobrodošli. Som rada, že si tu. Taktiež chcem privítať ministra pre európsku integráciu, pani Jadran Josimač, ktorá je pravidelným hostom v Bruseli a veľvyslanca Srbska, pani Anu Hustanovič, veľvyslankyňu pri EÚ. Ako vidíte, že pokiaľ ide o rodovú e rovnosť, tak sú Srby v tom úžasne dobrí. Zriedkavo máme delegáciu, v ktorej sú len dámy. Taktiež chcem privítať a informovali, že sú tu aj predseda zhromaždenia Vojvodiny, pán Ištvan Pastor. Vítajte medzi nami. A predseda vlády Vojvodiny pán Igor Mirovič. Výborne. A chcem aj privítať našeho veľvyslanca EU v Beograde. Pani premiérka, ako vidíte, je tu veľký záujem o vašu návštevu, aj o vašu krajinu. Takže niekoľko poznámok E, za mňa ako predsedu aj spravodajcu výboru. Vy od júna vediete srbskú vládu. Prešli ste s ambiciozným modernizačným programom, ktorý vychádza z digitalizácie, inovácií a vzdelávania. Slúbili ste zlepšiť fiskálnu konsolidáciu a uľahčiť podnikanie, ako aj zvýšiť boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Taktiež ste zopakovali strategickú orientáciu vašej krajiny na EÚ, ste za dobré susedské vzťahy a zmierenie a podľa Eurobasket Finals vy aj váš kolega Mirozina ste e, ukázali podporu fair play a patriotizmu bez nacionalizmu. Úspešná integrácia Srbsko a celého západného Balkánu, pani predsednička, si vyžaduje veľa času a úsilia, ale je to investícia, ktorá stojí za to. A kolegovia z nových, tzv. nových členských štátov to len podporujú a zdôrazňujú. Radi by sme od vás počuli, nielen ako vyzerá ekonomický vývoj vašej krajiny, ale ako aj vyzerá aj politický vývoj, ako aj vaše plány, pokiaľ ide o demokratickú konsolidáciu, slobodu tlače, ako vidíte prácu mimovládnych organizácií vo vašej krajine, len aby som uviedol niekoľko z týchto tém. A samozrejme, radi využijeme všetky možnosti na to, aby sme mali veľmi dobrý, otvorený, úprimný dialog medzi Belehradom a Prištinou. Slúbili sme, že budeme mať vyváženú politiku, ako to vyzerá z otázke zosúladenia srbskej zahraničnej politiky z EÚ. Takže teraz, ak dovolíš, e, tá posledná týka, poznámka sa týkala vyváženej zahraničnej politiky. A teraz, e, milá Anna, dovolila by som ti odovzdal slovo a potom, ak by sme, sa to podarilo, by sme mali aj diskusiu a otázky z, od našich poslancov. Ďakujem, David. Vážení poslanci výboru pre zahraničné záležitosti, je mi veľkou cťou aj radosťou, že tu môžem byť dnes s vami nová srbská vláda vznikla približne pred 100 dňami. A mojim veľkým želaním aj úmyslom bolo, aby moja prvá oficiálna návšteva smerovala do Bruselu ako signál, kam Srbsko smeruje a kde chce byť. Chcem sa poďakovať našemu veľvyslanectvu tu, aj všetkým mojim kolegom a ďakujem aj vám za to, že ste to umožnili. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť. Som veľmi rada, že môžem hovoriť pred výborom pre zahraničné záležitosti o mojej vízii srbskej budúcnosti. A 14. oktobra v najbližšiu sobotu budem prezentovať občanom Srbska výsledky činnosti mojej vlády za prvých 100 dní. A už dnes vám môžem povedať, že som naozaj veľmi spokojná s tým, čo sme spravili za tie prvé tri, e, za tie prvé tri mesiace, približne tri mesiace. Začali sme zo veľmi, za veľmi ťažkých okolností vychá... bola to situácia, kde boli aj štrajky, ale podarilo sa to vyriešiť a ukázali sme, že vieme pracovať ako tým a to je moja najväčšia priorita, ukázať, že vláda je týmom odhodlaným aby e, viesť Srbsko spôsobom, aby sme sa čo najskôr dostali do EÚ, ale v prvom rade chceme implementovať reformy, ktoré tu nie sú len preto, aby podporili nás v našej snahe o vstup do EÚ, ale ktoré sú tam preto, lebo chceme, aby sme zo Srbska spravili lepšiu krajinu pre život. A keď sme my ako tým vyriešili tieto rozpory a štrajky, tak sme sa ocitli na teritóriu, kde dokážeme pokračovať v dobrej vlá- práce vlá- predchádzajúcej vlády, predsedu Vuciča a vďaka ich výsledkom a našej práci v týchto týždňoch, ktoré nasledovali po štrajkoch, môžem povedať, že sme mali úspešných 100 dní ešte vám chcem povedať, aká je moja vízia Srbska a čo sú naše strategické priority. Tak, ako to ja vidím, pretože keď sa stanete premiérom, tak okamžite sa, na, sa ocitnete v situácii, keď musíte vyriešiť jednu krízu za druhou a nemáte naozaj veľa času rozmýšľať a dokonca ani nemáte čas strategicky uvažovať o veciach, ktoré chcete spraviť a kam sa chcete dostať a čo sú vaše priority. Takže ja vám poviem, ako to vyzerá v mojej hlave. Ako David povedal, číslo jedna, moje priority číslo jedna a dva v programe novej vlády boli dve veci Jedna je digitalizácia a druhé bolo vzdelávanie. A keď sa pozriem na Srbsko ako na dom, tak to sú pre mňa tie základy. Digitalizácia a vzdelanie. Predchádzajúca vláda urobila v to veľmi veľa, aby zvrátila náš kurz od naše smerovanie k bankrotu a Srbsko pred tromi rokmi bolo tri mesiace od bankrotu, ako povedala Svetová banka. Takže predchádzajúca vláda urobila veľmi veľa preto, aby Titanic dostala preč od ľadovca a umožnila nám, mojej vláde, e, mať dobrý, pevný základ pre ďalší budúci rast. Takže našťastie ja ako nová premiérka nemusím riešiť mimoriadne nepopulárne opatrenia fiškálnej konsolidácie. To sa už stalo. Ja môžem teraz spolu s mojou vládou uvažovať o raste a dlhodobom, udržateľnom, dynamickom raste Srbska, ktorý môžeme dosiahnuť len vtedy, ak budeme mať lepšie vzdelanie, vzdelávanie, to znamená reformu školstva a digitalizáciu. A na to, hlavne pre digitalizáciu, máme veľký potenciál. Digitalizácia znamená viac IT, ale znamená to pre mňa aj uplatňovanie IT v rôznych priemyselných odvetviach. Polnohospodárstvo, stavebníctvo, lekárstvo, zdravotníctvo, výskum a vývoj, vo všetkom tvorivý priemysel, videohry, všetky tie veci, kde sme videli veľký nárast malých a stredných podnikov v Srbsku v posledných 5 až 6 rokov. A IT priemysel v Srbsku je dnes odvetvím, ktoré najrychlejšie rastie, približne 10 každý rok a spolu s vývojom softvéru, ktorý rastie 20 ročne. A toto všetko prichádza najmä zo startupov inovatívnych firiem a MSP. A keď sa toto stalo bez toho, aby vláda to vôbec podporovala, tak som si povedala, čo sa stane, ak poskytneme troška štátnej pomoci, vládnej pomoci, Takže ja vidím digitalizáciu a školstvo ako základné kamene budúceho udržateľného dlhodobého dynamického vývoja Srbska. A na, tomto, na týchto základoch nášho domu máme tri dôležité piliere a to sú tie piliere, ktoré sú presne tie tri kľúčové piliere, ktoré musíme splniť na to, aby sme mohli vstúpiť do európskej rodiny národov a štátov. Poprvé to hospodársky rozvoj a makroekonomická stabilita. Po druhé je to reforma štátnej správy a tretí pilier je právny štát. Keď si pozriete tieto základy a tieto tri základné piliere nášho domu Srbska, tak sme už spravili najviac v tom prvom pilieri, hospodársky rozvoj a makroekonomická stabilita. Ako som povedala, pred, tri, pred tromi rokmi nám chýbali tri mesiace do bankrotu. Predchádzajúca vláda spravila, prijala a realizovala veľmi nepopulárne opatrenia fiskálnej konsolidácie a patrili tam drastické zníženia verejných výdavkov. Dnes máme o 400 tisíc ľudí menej vo verejnom sektore v porovnaní s dobou spred troch rokov. Museli sme znížiť platy o 10 vo verejnom sektore. Museli sme znížiť dôchodky. A museli sme sa pokúsiť o prísne rozpočtové limity, E, pre miestne samozprávy a museli sme presne kontrolovať aj výdavky na infraštruktúralne projekty. I keď sme zvýšili výdavky na infraštruktúrálne projekty, snažili sme sa ich orientovať adresne, tak, aby sme dokončili tie projekty, ktoré sme už začali, predtým, než sme začali stovku ďalších projektov. V minulosti sme zvykli začať všetko naraz a nič sme nedokončili. Takže dnes je Srbsko v situácii, že vie dosiahnuť túto makroekonomickú stabilitu a fiskálnu konsolidáciu. A ja som zdedila vládu, ktorá má rozpočet, ktorý je lepší najlepší zo všetkých za posledných 10 rokov. 2016 bol prvý rok, keď sme mali fiskálny prebytok v rozpočte, primárny e, fiskálny prebytok. Mali sme konečne verejný dlh, ktorý, tá trajektória verejného dlhu sa zvrátila, takže začal klesať a minulý rok sme skončili so 73% dlhu e, k HDP. Dnes máme pomer okolo 65%, takže ten pokles pokračuje. Pokles zadlženosti pokračuje. A to bol ten kľúčový pilier, kde sa spravilo najviac. Urobili sme toho aj dosť v reforme štátnej správy a vďaka aj podpory EÚ na 80, vo výške 80 miliónov eur, ale ako som povedala, máme oveľa viac zamestnancov vo verejnom sektore a začali sme realizovať mnoho postupov e-riadenia, e-vlády, a za, chceme zaviesť e-vládu. To je pre mňa odpoveď na tri veľké problémy. Po prvé je to transparentnosť štátnej správy, po druhé je to otvorenosť a štandardizácia, to znamená predvídateľnosť štátnej správy, aby občan alebo podnikateľ, keď potrebuje niečo od štátu a vedel, čo má predložiť, aby to bolo jasné. A tá tretia vec je e, boj proti korupcii, pretože keď znížite administratívnu záťaž, zmenšujete priestor pre korupciu. Ale tu je ešte dlhá cesta pred nami. A tretí pilier je právny štát. To je ten pilier, kde sme to dosiahli najmenej zatiaľ. Zatiaľ sme riešili fiskálnu konsolidáciu a ten posledný pilier je ten pilier, na ktorý sa teraz zameriame v našej ceste vpred pretože kapitoly 23 a 24 našej európskej integrácie sú pre nás jedny z najdôležitejších. Keď si pozriete strechu tohto domu, o ktorom hovorím, tak strechou tohto domu je regionálna stabilita a druhá časť strechy, aby, ktorá spája túto strechu, aby z dom nespadol, je európska integrácia. Regionálna stabilita je pre nás veľmi dôležitá. Je to pre nás dôležité, ak z ničoho iného, tak len z egoistických dôvodov. Ako som povedala, za posledné tri roky sme spravili veľa toho, aby naša krajina bola ekonomicky stabilná. A teraz môžeme zbierať ovocie tejto fiškálnej makroekonomickej a politickej stability, ale nebudeme mať všetky plody a úspechy v svojom košíku, ak budeme žiť v nestabilnom regióne. Aj keď Srbsko je najväčšou krajinou v regióne, ešte stále sme pomerne malý trh, takže akákoľvek regionálna nestabilita má na nás dopad. Ak dojde k nestabilite v regióne, príde menej investorov do Srbska. Peniaze, ktoré vydá, vynakladajú finančné medzinárodné inštitúcie alebo banky, ja neviem, Európska investičná banka, iná Svetová banka a tak ďalej a tak ďalej, tak tie peniaze budú drahšie, pretože budú musieť zohľadniť toto riziko a budú to drahšie peniaze pre nás a pre naše malé a stredné podniky. Takže potrebujeme regionálnu stabilitu a naozaj sme odhodlaní ju zachovať. Berlínsky proces je, myslím si, jedným z tých dôležitých nástrojov regionálnej stability a my sme oddaní tomuto procesu. A potom európska integrácia, tá je na vrchole všetkého. Ako som povedala, a tým skončím. Prvá veta v mojom vystúpení, mm, pokiaľ šlo nový program vlády, bola o tom, že strategické zameranie Euró- Srbska musí byť európska integrácia. Chceme byť členom Európskej rodiny národov. V posledných troch rokoch tá vec, ktorá sa mi najlepšie pozdávala, e, o vláde, a preto som sa rozhodla vôbec vstúpiť do vlády v auguste minulého roku, bola, že vláda pod vedením vtedajšieho premiéra súčasného prezidenta propagovala európsku integráciu najlepším možným spôsobom. Nikdy nepropagovali integráciu populistickým spôsobom, čo by bolo jednoduchšie povedať, že ideme do EÚ, pretože je tam to množstvo peňazí, ktoré v konečnom dôsledku na nás tam čaká. Nikdy to tak nebolo. A to, čo ja teraz hovorím, je, že tieto reformy chceme pre nás samotných. A po druhé, všetky tieto reformy, ktoré uh, nám pomôžu dostať sa do EÚ, teda makroekonomická stabilita, e, reforma verejnej administratívy, verejnej správy sme mali všetko efektívnejšie, justícia, reforma justície, aby bola transparentnejšia. To je dôležité pre našich občanov, pre naše firmy. Takže tí, tieto ciele sú vlastne zladené. A pokiaľ teda nevytvoríme nové pracovné príležitosti pre našich občanov, kým nebudeme re, e, úspešní v reformách, tak aj keď vstúpime do EÚ, tak EÚ nám nedá nové pracovné príležitosti, neprinesie nám okamžité e, benefity a blahobyt. Čiže e, takto e, propagujeme EÚ. Nechceme vstúpiť do EÚ e, ako krývajúci člen, ktorý potrebuje podporu a pomoc. Naozaj chceme si odviesť svoju prácu, čiže keď budeme e, pripravení vstúpiť do EÚ a EÚ bude e, schopná otvoriť dvere novým členom, tak budeme môcť podporiť EÚ, pretože len takto môžeme postúpiť všetci vpred. Ďakujem pekne. Thank you, Prime Minister. Ďakujem pekne, pani premiérka. A teraz, eh, kolegovia, máme čas na diskusiu presne do štvrtej, eh, pretože potom eh, my máme ďalšie zasadnutie a, pani premiérka má ešte povinnosti v meste. Ako prvý samozrejme pán Eduard Kukan, ktorý predseda výboru Mm, pre e, vzťahy. A ďakujem, nech sa páči na 2-3 minúty, aby mali aj ostatní kolegovia čas. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem samozrejme, vážená pani premiérka. Srdečne vítajte na zasadnutí výboru pre zahraničné veci. Naozaj sme vás čakali s veľkými očakávaniami. Tá správa, keď dorazila do Bruselu, že ste boli nominovaná na post premiérky, bola prijatá e, veľmi pozitívne. Je to teda pre vás veľká zodpovednosť. Očakávame mm, veľa a veľmi pozitívne. E, chceme sa k tomu stavať a pomôcť vám e, v maximálnej možnej miere. Keď vás počúvam, chcem spomenúť, že si naozaj cením váš realistický a veľmi veľmi taký racionálny prístup. Spomínalo sa, že integrácia EÚ je prioritou pre Srbsko. To je veľmi dôležité pre nás, takéto niečo počuť od vás. Európsky parlament podporoval integračný proces v regióne a máme veľmi teda históriu dobrých vzťahov a spolupráce so Srbskom. Len pred pár eh, dňa my sme mali eh, dobré stretnutie s našimi kolegami zo Skupštiny a diskusia prebehla vo veľmi pozitívnej atmosfére. Hoci Srbsko postupuje v procese, bude dôležité eh, naďalej sa zameriavať na kvalitu reforiem, ako napríklad v kľúčových oblastiach práva a spravodlivosti, ale aj v boji proti korupcii za občianské práva a slobody. Okrem toho, niekedy nás ruší situácia so slobodou médií v Srbsku. Oblasti justície, kapitola 23, sa stáva kľúčom pre pokrok integračného procesu. To bude vyžadovať inštitucionálne zmeny a naozaj dúfam, že vláda bude pripravená pracovať eh, na týchto komplikovaných otázkach. Takže vám prajeme naozaj všetko najlepšie vo vašej, vašej budúcej práci a môžete sa spoliehať na svojich priateľov v Európskom parlamente, ktorí e, podporia vaše ambície, aby ste sa mohli stať členom EÚ v budúcnosti. Ďakujem pekne a ďakujem pán predseda za možnosť vystúpiť. Ďakujem, Eduard. Kolegovia, máme tu rekordný počet prihlásených do diskusie momentálne 14 e, každý chce určite niečo povedať, môže položiť túto otázku, ale musíme dať premiérke aj čas odpovedať. Takže e, máme 15 minút na 14 otázok. Každý dostane minútu ako prvý Kristian Preda EPP.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 Zoznam rečníkov do diskusie pri, e, je uzavretý, je mi to ľúto, nemôžem už nikoho ďalšieho akceptovať. Čas cenok ako ďalší za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vítam pani Bránovič ako premiérku. Spomínam si, že som sa s vami stretol vo vašej pretašlej funkcii u seba v kancelárii a som veľmi hrdý, že ste sa prepracovali k veľkým veciam v tejto dôležitej krajine na Západnom Balkáne. Uh, ja ako predchádzajúci rečníci mám určité obavy, že na rozdiel od Čiernej hory, ja som spravodajcom eh, pre Čiernu horu, takže určite mám záujem o celý región, eh, najmä o vášho najbližšieho suseda Čiernej hory. Oni samozrejme sa pripojili k balíku sankcií proti Rusku eh, v dôsledku anex anexie Krymu a vy ste sa rozhodli, vaša krajina sa rozhodla, že nie a vykonávate spoločné vojenské cvičenia, čo vysiela samozrejme e, taký nesprávny signál, e, pokiaľ ide o vaše euroatlantické ašpirácie, ale je to samozrejme vaše zvrchované rozhodnutie a e, teda približujete sa k členstvu balík reforiem, ktorý prijala vaša vláda mm, a potom dobre vzťahy v regióne, to je určite e, pre vás, pre, teda pre región, dobre. Ja som zo svojho kráľovstva a naozaj dúfam, že jedného dňa e, všetci, e, všetky krajiny Západného Balkánu budú členmi EÚ a budú v tej správnej, v tej správnej časti histórie, nie ako moja krajina, ktorá sa Brexitom pustila na nesprávnu trajektóriu. Ivo Weigel, nech sa páči. Uh... Pani premiérka, povedali ste niekoľko veľmi dôležitých myšlienok o spoločnom záujme krajín na Západnom Balkáne. Ja by som teda chcel zopakovať, čo ste povedali. E, musíte naozaj spolupracovať, e, aby ste sa dopracovali k Mm, no, stabilnému partnerovi pre všetkých, ktorí e, teda sa chcú e, stať členmi EÚ. Ja sa chcem tiež vyjadriť k určitým nejednoznačnostiam e, vo vašej politike. Jednak je to Rusko a potom je to Kosovo. Ale nechcem sa tváriť, že dostanem na túto otázku nejakú krátku odpoveď. Posledná otázka je, že ako vy ako premiérka riešite demografickú zmenu Povedali ste, že ste zoškrtali e, dôchodky, čo je katastrofa pre starších ľudí. Ďakujem. Ďakujem. Ivo, Igor Šoltes sa zelených. prvi obisk ravno v Vážená pani premiérka, vítajte v Európskom parlamente. Som veľmi rád, že vaša prvá návšteva sa koná práve tu v Bruseli. A je to aj signál, kam sa chce v budúcnosti Srbsko dostať. Pán Borgesio.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 Uh, Ďakujem. A vítam to naozaj uh, všetky naše hosky. Uh, hovorili ste, že sa tešíte na integráciu EÚ pre prospech Srbska, to je dôležitá vec, ale je tu, sú tu aj konkrétne otázky v dôsledku toho napríklad odsudení vojnoví zločinci, ktorí sa napríklad objavujú pri štátnych ceremoniách, ale ako viete, parlament e, prijal niekoľko uznesení súvisiacich so Srbskom a napríklad negatívne kampane sú to proti investigatívnym žurnalistom. Namiesto toho, aby sa zareagovalo na to, o čom hovoria tieto novinári, a možno toto by sa mohlo aj prešetriť. No a nový ombudsman, ktorý chráni občanov, a menovaná osoba nemá skúsenosti s ľudskými právami. A aké prekažky vidíte vo vzťahu k prepojeniu Bulharska a Srbska, teda plynovodom? Ďakujem. Pán Jakovčič Alde. Na prvých 100 dána vaše vláde čest... Ďakujem, pani Zovko. Um, časitam, gospođo premiérko. A Chvala. Now we come to... Ďakujem. A teraz pán Boštinaru, SAD. Ďakujem pekne, pán predseda, pani premiérka. Pani premiérka Anna Brnabič, ak to správne vyslovujem. Som veľmi rád, že ste medzi nami. A začnem hneď na začiatku ako Romun. Nemôžem si nechať ujsť takúto príležitosť, ale ako socialista chcem vás ubezpečiť, že naša skupina eh, je veľmi silným podporovateľom rozšírenia EÚ o Západný Balkán a na tango treba dvoch. Najprv teda medzinárodný kontext e, v regióne Západného Balkánu. E, tam nie, ste len, tam nie je len EÚ, tam sú aj ďalší aktéry, niekedy možno s trošku odlišnou agendou, e, než máme my. No a potom nedávny vývoj, ktorý veľmi vítam. Vítam účasť pána Vučiča, vášho prezidenta vo Varne, eh, s bulharským, rumunským a greckým premiérom. To sa poprvýkrát vlastne preukázalo skutočné regionálne odhodlanie eh, k rozšíreniu a to bude veľmi vysoko na programe e, bulharského a rumunského predsedníctva. Je srbská vláda pripravená zvážiť možnosť zladiť našu, vašu zahraničnú politiku s EÚ, s politikou EÚ? Ak áno, máte tu veľkých podporovateľov v publiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za ALDE teraz pán Zalimovič. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja chcem naozaj zaprieť veľa úspechov Srbsku na ceste do EÚ. Dúfam, že sa vám čoskoro podarí naplniť vaše ambície a myslím si, že celkom dobre sa vám darí na ceste do EÚ. Mám otázku súvisiacu s regionálnou stabilitou. Čo môže vaša krajina urobiť, aby e, potlačila separatické tendencie v Bosne a aby vniesla stabilitu aj do Bosny, stabilitu, ktorá je potrebná tak pre Srbsko, ako aj pre Bosnu a spoločný záujem EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem. A poslední traja rečníci. Michal Gáler. Ďakujem pekne. E, srdečne vás vítam, pani premiérka. Moja otázka je, či považujete túto cestu do EÚ za nezvratnú a možno niekto má výhrady vo vašej spoločnosti, čo napríklad ortodoxná církev, e, požehnávajú oni túto cestu. A ešte existujú relevantné štruktúry v Srbsku, ktoré otvorene e, alebo skryte podporujú e, to druhé referendum Baňa Luka a vyhlásenie nezávislosti, čím by vlastne sa rozpadla Bosna Hercegovina argumentujete oficiálne proti tomuto kroku. Považujete Chorvátsko za jeden, jedného z vašich privilegovaných partnerov na ceste do EÚ, nielen preto, že e, máte možno e, podobný jazyk a môžete využiť aj niektoré z ich dokumentov, ale ako súčasť určitého zmierenia, ktoré je potrebné po tom, čo sa udialo pred niekoľkými desaťročiami. Ďakujem. Ďakujem, Michal Galer. A poslední dvaja sú zo Slovenska, Alois Peterle. Ďakujem, David za že bol spomenutý Eurobasket Final. Eh, slovinský tým bol podporovaný srbským eh, týmom a naopak, takže úžasné partnerstvo. Srdečne vás vítam, pani premiérka, ďakujem veľmi pekne za veľmi jasné, realistické slova a blahoželáme k vašim prvým 100 dňom. Naozaj si cením kontinuitu proeurópskeho európske reformnej línie, ktorú e, začal premiér Vučič a Páči sa mi váš dôraz na makroekonomickú stabilitu a právny štát. Ak právny štát nefunguje, nemôžeme naozaj rozvíjať sociálnu trhovú ekonomiku. Zdieľam váš názor na regionálnu stabilitu a ďalšia otázka, možno niektorých. Čo plánujete robiť v tejto veci? najmä pokiaľ ide o smerovanie Bosne, Hercegoviny a Kosova. A chcem ešte na záver vyjadriť svoje presvedčenie, že Srbsko je pripravené na rokovanie nových kapitolách, o nových kapitolách Brajma veľa úspechov. A posledný je aktívny priateľ Srbska v Európskom parlamente Franz Bogovič. Ďakujem pekne za slovo vážená pani premiérka Anna, pani Joksimovič a ďalšia Anna. Srdečne vítajte v Európskom parlamente. Ďakujem, bolo tam množstvo e, otázok, čiže ukazuje sa záujem o rozvoj a vývoj vo vašej krajine. Takže teraz máte asi 12-15 minút na to, aby ste na to zareagovali. Dobre, takže rýchlo začnem. Ďakujem za vaše otázky a za váš záujem. Pokúsim sa zodpovedať na všetky otázky. Ospravedlňujem sa, ak mi teda niečo ujde, pokúsim sa to zoskupiť. Najviac otázok sa týka vzťahu Srbska s Ruskom a do určitej miery aj Čínou. Takže spolu s pani Oksimovič neustále sledujeme eh, verejnú mienku a z toho, ako to vnímame my a dnes s ICC máme trošku iné prieskumy, takže eh, dôvera v EÚ a proeurópsky postoj srbských občanov rastie. Eh, minulý rok bola podpora asi 41%, tento rok je to 49%. 66% Srbov je za reformy, ktoré robíme eh, v rámci teda prístupového procesu do EU. 49% sú za do, nie je úplne také zlé. A poprvýkrát vlastne vidíme, že ľudia vnímajú EÚ ako najväčšieho, najväčšieho donora a najväčšieho podporovateľa. Takže podľa mňa toto vnímanie sa mení pomaly, ale isto. A ja osobne naozaj chcem robiť všetko, eh, čo je potrebné na mm, posilnenie tej podpory voči EÚ e, aj prostredníctvom spolupráce vo výskume, vývoji, na projektoch infraštruktúry, ktoré sú podporované napríklad Európskou investičnou bankou a tak ďalej a tak ďalej. Takže očakávam, že e, to ďalej posilní dôveru v EÚ. A musím tiež povedať, že keď som videla, že dve tretiny Srbov nie sú za EÚ, keď sa nad tým zamyslíte, to jednoducho nie je možné, pretože keď sa pozriete na srbský parlament, tak asi 80 poslancov v srbskom parlamente sú z e, rôznych politických strán. E, niekde samozrejme e, je tam tá srbská progresívna strana, ktorá je jasne pro EÚ, ale ostatní, ktorí nie sú vo vládnej koalícii, ale sú v opozícii, a ešte stále sú za EÚ a určite sú pravicové, nacionalistické a tak ďalej, e, ktoré sú v menšine. Ale nedá sa povedať, že dve tretiny obyvateľstva sú proti EÚ a 80 strán, e, ktoré sú v parlamente, sú vlastne pro EÚ, čiže niečo asi nie je e, celkom správne a asi 49 e, ľudí sú za EÚ a EÚ vnímajú aj ako najväčšieho donora a podporovateľa. Vzťah s Ruskom. E, Srbsko neskrýva vzťah s Ruskom tradične. Máme dobré vzťahy s Ruskom a Máme kultúrne, náboženské vzťahy s Ruskom. Mnohí ľudia v Srbsku vnímajú Rusko ako priateľa vzhľadom na tú podporu v 90. rokoch, mm, vzhľadom na bombardovanie Srbska. No a dôležité je, že máme dohodu o voľnom obchode s Ruskom, takže je to dôležité pre našu ekonomiku a závisíme od dovozov plynu z Ruska. E, takže máme vzťah s Ruskom, čo neznamená, že to nejako interferuje e, s našimi ambíciami európskej integrácie. Tak ako vaše krajiny a vaše podniky spolupracujú s Ruskom úplne rovnako. Ale odkedy ja som premiérkou, keď sa pozerám na rôzne uh, dáta, tak uh, to vnímanie, <laughs> to je úžasná vec. Jedno úžasné, ale vy ako poslanci by ste mali diskutovať o témach na základe faktoch, faktov a nie vnímaní. A keď hovoríte, že Srbsko napríklad vojenské oblasti je bližšie Rusku, tak môžem povedať, že v roku 2016 to vám poviem, pretože mňa to tiež prekvapilo, keď som sa stala premiérkou a videla som tieto čísla. Tak v roku 2016 Srbsko malo 16 mm, viac e, národných e, takýchto vojenských cvičení, e, z ktorých 9 bilaterálnych z USA, 2 s Ruskom, dve s inými krajinami z Balkánu, dve s NATO cez e, partnerstvo za mier a jedno s Maďarskom. V roku 2017 Srbsko sa zúčastnilo na 13 vojenských cvičeniach alebo aktivitách, na ktorých a celkovo ich bolo 15 a 13 bolo z NATO, z čoho 7 bilaterálne z USA dve s Ruskom. Toto sú čísla a odlišujú sa veľmi od toho vnímania, ale my všetci sme zvyknutí na to, že sa hovorí, o Srbsko-Rusko, Srbsko-Rusko, ale tie čísla jasne hovoria, ale nie, ako povedal Charles Stenok, o našom želaní euroatlantickej integrácie, pretože veľmi jasne e, otvorene sme hovorili, že Nechceme euroatlantickú integráciu, chceme európsku integráciu. Nechceme byť členom NATO, chceme si zachovať vojenskú neutralitu, ale toto sú čísla, ktoré ukazujú, že naozaj úprimne sme vojensky neutrálni. Keby nie, e, alebo teda, ak, ak teda nie sme skôr naklonení spolupráci e, s NATO cez partnerstvo zamier. mier. otázka národných menšín. Veľmi dôležité pre Srbsko. Ale treba si uvedomiť, že Srbsko v Európe je jeden zo skutočných šampiónov dodržiavania práv národnostných menšín. Aj po 90. rokoch, krvavých 90. Srbsko dnes je krajinou, kde je najviac národnostných a etnických menšín. 26 oficiálne. Všetky sú uznané ako národnostné menšiny. Máme inštitúciu mm, Rady národnostných menšín, takže tieto národnostné menšiny sa môžu podielať na politickom, ekonomickom a sociálnom živote, spoločenskom živote v Srbsku. 21 takýchto národnostných rád a tie pracujú v eh, regiónoch a predseda eh, im teda premiér. Minulý eh, týždeň som práve mala zasadnutie takýchto rád. Pre národnostné menšiny máme vzdelávanie vo 15 rôznych jazykoch v Srbsku. V 15 rôznych jazykoch deti sa vzdelávajú v týchto jazykoch. Máme 6 rôznych úradných jazykov v rôznych oblastiach, najmä vo Vojvodine. Takže nemôžete povedať, že napríklad v Slovensku náš úžasný priateľ, ale Srby e, nie sú ani považovaní za národnostnú menšinu, vôbec nie sú uznávaní ako národnostná menšina a ani túto tému vôbec neotvárame. Taliani sú, Maďari sú, Srby nie. Hoci Srby sú najväčšou menšinou e, v Srbsku. E, Pardon, Slovensku. Takže, e, čo sa týka národnostných menšín, e, Srbsko naozaj robí veľa, pre nás je to veľmi dôležité a úprimne povedané, ja som veľmi hrdá na to, čo robí Srbsko, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, národnostných menšín, e, škoty na dôchodkoch. Je to vždy súčasťou debaty v Srbsku. Pán Feigl, bolo to potrebné, pretože pred voľbami pred keď sa vláda na roky 12 a 16 dostala k moci, tak tie rozhodnutia neboli udržateľné a museli sme jednoducho ich znížiť, aby sme mohli platiť dôchodky bez toho, aby sme zbankrotovali, ale vzhľadom na fiskálnu konsolidáciu sme odvtedy zvýšili dôchodky dvakrát nie veľmi oveľa, ale v tom percente, čo sme si mohli dovoliť. Dneska uvažujeme o zvýšení dôchodkov o viacero percent a k oktobru 13 dokončíme rokovania na túto tému aj z IMF. V sobotu to snad dokážem oznámiť. A toto zvýšenie prvýkrát umožní dosiahnuť vyššie dôchodky v Srbsku, než boli dôchodky pred krízou, to znamená pred rokom 2013. Ale teraz máme pevnú pôdu pod nohami a to je dôležité. A aj platy v oblasti zdravotníctva a vzdelávaní budú prvýkrát po poslednom zvýšení, ktoré oznámim v sobotu, budú tieto platy vyššie ako pred krízou. Ale prvýkrát to bude stať na pevných nohách, teraz Kosovo a regionálna spolupráca. Kosovo je mimoriadne dôležité pre Srbsko, ale chcem vám povedať, že pred 4,5 rokmi sme podpísali bruselský dohovor Bruselský dohovor bol veľmi tvrdý. Bolo to politicky odvážne rozhodnutie to podpísať a dokonca aj dnes, aj pri poslednej prezidentskej kampani, keď e, prezident Vučič kandidoval, obviňovali ho rôzne strany za to, že podpísal e, bruselský dohovor a predal Kosovo E, Srbsko implementovalo väčšinu bodov z bruselského dohovoru, ale chrbtica dohovoru je zriadenie e, municipalit s prskou väčšinou a to sa nedosiahlo. Priština to ani nezačala ešte riešiť, takže Priština neimplementuje bruselský dohovor. Srbsko e, stále pýtajú, urobíte to, budete blokovať v UNESCO a tak ďalej ale Priština neplní svoje záväzky v tej chrbtovej kosti bruselského dohovoru. A prezident vyzýval k tomuto dobrému k dohovoru Prištinu. Znovu sa snažíme a dúfam, že do konca roka budeme mať dialog, v ktorom budú všetky politické strany všetky organizácie občianskej spoločnosti, médiá, církev, každý, kto sa chce zúčastniť, aby povedali, čo si myslia, že sa má robiť v súvislosti s budúcnosťou Kosova. A ja som pripravená na to. Ja si myslím, že je to odvážne a že nám to ukáže, ako môže vyzerať budúcnosť. Ale v tomto všetkom naozaj to treba pochopiť, treba pochopiť, že Srbsko sa správa zodpovedne. A, a Priština úplne povedané nie. Regionálna stabilita Republiky Srbska stále sme hovorili a hovoríme, že Srbsko je zárukou Daytonských dohôd, Daytonskej dohody, že potrebujeme Bosnu a Hercegovinu, ako krajinu, ktorá, ktorou je dnes. Samozrejme, že máme úzke väzby s Republikou Srbskou, samozrejme, ale to neznamená, že nepodporujeme Bosnu a Hercegovinu ako jednu krajinu, ktorou sú dnes. Prvá návšteva prezidenta Vuciča bola do Sarajeva Koncom roka budeme mať spoločné zasadnutie vlády s Bosnou a Hercegovinou a sme veľmi otvorení na spoluprácu a vyriešenie všetkých otvorených otázok. Takže e, Srbsko je zárukou dejtonskej dohody. Je naša cesta do EÚ nezvratná? Neviem. Neviem. Podľa mňa si myslím, že áno, ale neviem. Vždy sa objavia nejaké veci regionálnej stabilite. Potom ste sa pýtali na prípad Nasrojča. Toto sú všetko také veci, ktoré narúšajú regionálnu stabilitu vo veľkej miere. my sme veľmi znepokojení, veľmi nespokojní, že napriek všetkému úsiliu nikto nie je vinný za zabitie srbských civilov v Bosne. To nie je Naserovič, ale nikto iný tam nie je. A to narúša regionálnu stabilitu pretože my naozaj sme oddaní myšlienke regionálnej stability, sme stále tolerantní a pružní a budeme otvorení a pripravení komunikovať, ale prosím, musíme byť objektívnejší a povedať, že niekto za to nesie vínu, za tú vojnu. Bola tu tá otázka, odsúdených e, vojnových zločincov, ktorí sa objavujú na štátnych e, obradoch. To sú tí ľudia, ktorí boli odovzdaní Hágu e, Srbskom, alebo sa dobrovoľne vydali do rúk Hágu, boli tam, boli odsúdení, boli vo vezení boli prepustení a vrátili sa do Srbska. Oni nie sú štátni zamestnanci, nie sú vo vláde, nie sú poradcami vlády. Sú to teraz slobodní ľudia. A máte v regióne iné krajiny, kde vojnoví zločinci sú vo vláde a majú oficiálne postavenie. Takže čo máme s nimi robiť? boli vo vezení, odsude, odsedili si trest, vrátili sa, nezastávajú verejné funkcie. A znovu chcem povedať, že sú tu rôzne situácie v regióne. Aj to je niečo, čo zaťažuje regionálnu stabilitu, ale ja som odhodlaná spolupracovať s každým, aby sme prekonali tieto problémy a životné prostredie a energetika, to sa pýtal Igor Šoltes. Je tu ešte jedna vec a to je, že nová vláda je silne za EÚ. EÚ je na vrchole našich priorit. Máme dve nové ministerstva. Jedno je ministerstvo európskej integrácie, ministerka Joksimovičo a druhé je, máme ministerstvo pre ochranu životného prostredia. Predtým to bolo v rámci ministerstva pornohospodárstva a máme tieto dve nové ministerstva preto, lebo vieme, že to budú jed, najväčšie výzvy, najdrahšie kapitoly a chceli sme mať preto ministrov, lebo sme viac ako kedykoľvek predtým odhodlaní realizovať ochranu životného prostredia. Pokiaľ ide o politiku v oblasti energetiky, tak sme začali s projektami obnoviteľných zdrojov. Snažíme sa diverzifikovať energetiku a tu jednou z kľúčových jedným z kľúčových projektov je e, plynové prepojenie medzi Bulharskom a Srbskom, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože potrebujeme túto diverzifikáciu a minulý týždeň som sa stretla s ministrom pre energetiku, aby som videla, ako sme ďaleko v tomto projekte. Myslím si, alebo aspoň som sa pokusila, Pokiaľ ide o novinárov, chcem byť otvorená, veľmi otvorená e, a pripravená na takúto debatu. Chcem byť úprimná naozaj. A povedala som to aj našim novinárom, aj organizáciám občianskej spoločnosti. Chcem povedať, že ja nechápem tu, ten problém. Ja nevidím, že by v Srbsku neboli investigatívni novinári, ale ja vidím nedostatok takýchto novinárov, nie preto, že by sme ich my dusili, ale preto, že nemáme objektívnu novinárčinu v Srbsku. Bude to niekto, kto je veľmi provládne orientovaný, alebo sú to potom médiá, ktoré sú veľmi proti vláde. Veľmi zriedkavo máme objektívnych novinárov ale médiá sú slobodné, môžu povedať, čo chcú, či je to faktické alebo nefaktické. Sú naozaj, a ja som povedala, pokiaľ ide o týždenníke, všetky týždenníky v Srbsku sú proti vláde, úplne proti vláde, proti prezidentovi. Pokiaľ ide o denníky, tak sú tam najmenej tri denníky, z ktorých sú dva úplne proti vláde a jeden je povedzme objektívny. Môžete si ich kúpiť, existujú. Máme tento zaujímavý prípad vránskych novín, lokálne médium, spred desiatich dní, ktorí prišli, že došlo k zavretiu, ich zavretiu pre nedostatok štátnej podpory. Boli kriticky voči vlády, nemali peniaze, museli skončiť. Ja som sa konkrétne pýtala, ministerstva kultúry a informácií na tieto konkrétne noviny a potom aj miestnej samozpravy. Tieto noviny, ktoré boli kritické voči vlády, to je v poriadku, voči vláde to je v poriadku, v roku 2017 dostali od vlády vzhľadom na to, že je nezávislá komisia na ministerstve kultúry, ktorá financuje jednotlivé projekty, dostali na svoje projekty, na svoj, pre svoj obsah viac peňazí ako za obdobie od roku 2008 až 2013. Za, v roku 2017 dostali viac peňazí. Ja keď som s tým prišla, s týmto údajom a znovu nehovorme o dojmoch, hovorme o faktách. A keď som to, s týmto prišla, a povedala to, tak potom povedali, tak opozícia povedala, dobre, ale ostatní dostali viac. Najprv to bolo, že ste ich zničili, lebo ste im nedali peniaze. Áno, my sme dali viac, ako dostali raz za 5 rokov. Bola kedy za 5 rokov od roku 2008, za obdobie 2008-2012 a potom prišla odpoveď, že niekomu inému ste dali viac. Takže je to tam, ale som pripravená o tom diskutovať, aby som to lepšie chápala a videla, čo môžeme urobiť, ak je to naozaj problém. Ďakujem. Pani premiérka, ďakujem. Ďakujem za vaše odpovede, veľmi otvorené odpovede je to vždy veľká udalosť, keď príde do našho výboru premiér krajiny, bolo to vaše želanie a ukazuje to aj vašu proeurópsku orientáciu. Radi sme vás pozvali, ďakujem za váš príhovory. Želám veľa šťastia na rokovanie zajtra, peknú akciu Vojvodiny dnes večer, veľa šťastia vašej práci, vašej krajine a tu je veľa ľudí v miestnosti, ktorí budú podporovať proeurópsku orientáciu a integráciu Srbska.